Okay, colleagues, I think we should make a start because it's, it's a little bit later than planned. Dobre, kolegyne, kolegovia, začneme. Zmena bude 15. Štrukturovaný dialog o pracovnom programe komisie. Včera sme sa stretli s komisárom Stylianidisom a hovorili sme s ním nielen o pracovných plánoch na budúci rok, ktoré samozrejme sú obmedzené kvôli voľbám. Myslím, že bude nejaký nový plán. Dnes máme príležitosť pozhovara sa s komisárom Mimicom o tom, ako on vidí prácu v nadchádzajúcom období pred voľbami do Európskeho parlamentu. A rovnako myslím, že je dobre zamyslieť sa nad tým, sa zamyslieť nad to, čo treba budovať pre ďalší, eh, ďalšie volebné obdobie parlamentu. Samozrejme, komisár tu bol nedávno a hovorili sme o súčasných programoch a to len pred pár týždňami, ale sme veľmi radi, že je tu aj dnes. No a odkedy tu bol naposledy, tak boli zverejnené návrhy o viacročnom finančnom rámci. Viem, že kolegov to bude zaujímať. A v júni očakávame, nový program, takže komisár, komisár nás môže informovať o tom, či zverejnenie nových programov ide podľa plánu. Včera sme sa stredli s MVOčkami Concord, kde sme hovorili o VFR. Takže, pán komisár Mimisa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážené poslanky a poslanci. Od začiatku mandátu tejto komisie dnes sme dosiahli veľký pokrok v oblasti rozvoja a spolupráce s podporou tohto výboru. A ja uvediem len pár z tých hlavných bodov pokroku v rámci našej rozvojovej politiky. No, poprvé, ambiciozný globálny rámec, sen, bojovať proti chudobe a dosiahnuť udržateľný rozvoj tak táto agenda bola schválená spoločný európsky konsenzus o rozvoji. Je, má tiež zmeniť túto agendu na vlastnú politiku Európskej únie, a aby tento plán začal fungovať. Rovnako ambiciozný externý investičný plán na podporu súkromných investícií, na plnenie politických cieľov, no a bezprecedentná iniciatíva z OSN na ukončenie násilnosti proti dievčatám a ženám. Avšak stále ostáva veľa práce, ktorú treba odviesť súčasného, počas súčasného mandátu. Ja sa v úvode budem sústrediť na niektoré kľúčové priority, ktoré chcem stále presadzovať. Poprvé, nové dohody o partnerstvách alebo sporedaniu po Kotonu. My sme hovorili o našich vzdialených prioritách pre budúce partnerstva za krajinami AKT. Pri mnohých príležitostiach ja ďakujem pánu Neuserovi pri tejto príležitosti veľmi ja očakávam eh, rozhodnutie rady aj ministerský mandát našich partnerov z AKT v čase tak, aby formálne rokovania mohli začať do, som, do augusta som veľmi rád, že bola prijatá dohoda medzi Radou, komisiou a parlamentom o celkovom rámci vrátane regionálnych partnerstiev inštitúciálnej štruktúre a jej právne záväznom charaktere. Avšak stále potrebujeme dosiahnuť dohodu s členskými štátmi v niektorých oblastiach vrátanie o trvaní budúcej dohody riadení a migračných otázkach. S ohľadom na obavy, ktoré ste niektorí z vás vyjadrili, by som vás tiež rád uistil, že súčasť tohto procesu v rámci rokovaní sa snažíme posilniť parlamentnú dimenziu, ale tiež zapojenie širokej škály partnerov na všetkých úrovniach. Druhá vec sa týka stratégie EÚ a Latinskej Ameriky a Karibiku. My pripravujeme viacero regionálnych stratégií, ktoré by mali reflektovať náš nový prístup na základe nových partnerstiev a spoločných priorít. Aktualizujeme našu stratégiu pre Latinskú Ameriku a Karibik a dúfame, že v najeseň to budeme môcť predstaviť v súlade s logikou a filozofiou konsenzu a agendou 2030, ako aj s prácou partnerstva AKT EU. Je to pre nás príležitosť definovať jasnú víziu, ako sa angažovať s krajinami, ktoré už dosiahli vyšší stupeň rozvoja. To znamená riešiť veci ako nerovnosť, a potreba budovať hospodárstvo zamerané na udržateľnosť pri maximalizácii možností vrátane no rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstiev na základe našich spoločných záujmov a hodnôt. Musíme definovať, ako čo najlepšie maximalizovať vzájomné prospechy tejto spolupráce cez twinningové projekty, e, trojuholníkovú spoluprácu a podporu súkromných investícií a rovnako musíme sa zamyslieť nad tým, ako by sa to dalo opakovať niekde inde. Samozrejme, nemôže to ísť na úkor našej práce pre tie najmenej rozvinuté krajiny. Tretia vec sa týka európskej stratégii Connecting Europe, prepojenie Európy a Ázie. Predstavujeme novú stratégiu na prepojenie Európskej únie a Ázie konektivita má obrovský potenciál a implementácia agendy 2030 v Ázii aj Európe v oblasti dopravy, obchodu, energie, digitálnych služieb a people to people. Európska stratégia o konektivite zaistí, že nikto neostane bokom. Konektivita znamená tiež lepšiu spoluprácu s našimi partnermi v Ázii a upracujeme s kľúčovými aktérmi v regióne. A súčasne tiež podporujem multilateralizmus a sem a regionálnu integráciu hlavne cez ASEAN. Že vec v rámci nášho pracovného programu je stratégia pre Indiu. My snažíme o silnejšie partnerstva s silnejšími krajinami alebo rozhodnutejšími krajinami ako India. Naša nová stratégia sa bude zameriavať na tri piliere globálneho poriadku, udržateľného rozvoja, medzinárodný mier a bezpečnosť a zvyšovanie vzájomnej prosperity a pochopenia. Ja si plne uvedomujem, že už teraz je ten pravý čas zaoberať sa novým viacročným finančným rámcom a preto by som rád pár slov venoval tejto téme, čiže pro návrhu MFF, ktorý komisia predložila 2. mája. Aj keď špecifické sektorálne návrhy o externých návrhov pre, budú predložené v júni, tak druhý balíček už obsahuje pár kľúčových signálov pre e, spoluprácu v oblasti SVČ. Zvoja spolupráca a vonkajšia činnosť sú jasne označené ako jedny z kľúčových oblastí do budúcnosti vzhľadom na výzvy, ktorým celosvetovo čelíme. Náš záujem angažovať sa a pridaná, dôležitá pridaná hodnota EÚ v súlade s návrhom Európskej komisie výdavky v tejto oblasti nemôžu byť znižované, nemôžu byť znížené e, kvôli odchodu Veľkej Británie výdavky na vonkajšiu činnosť treba navýšiť, e, a to výrazne na to súčasnú úroveň, 123 miliárd na vonkajšiu činnosť tak táto oblasť leží nominálny prírastok o 26%. My môžeme umožniť Európskej únii, aby realizovala kolektívne záväzky Európskej únie a členských štátov venovať 0,2 HND na oficiálnu rozvojovú pomoc. Takže čiže celková um, väčšina výdavkov v rámci vonkajšej činnosti musí splňať kritéria ODA vo všetkých regiónoch. 95 celkových výdavkov na vonkajšiu činnosť súvisí s ODA. musím v tom pokračovať. Po druhé, návrh, alebo komisia navrhuje racionalizáciu čin, istrojov, e, nástrojov pre vonkajšiu činnosť a vrátanie rozvojovej spolupráce. Namiesto e, viacerých tematických a geografických nástrojov navrhujeme komplexný nástroj pre susedstvo, rozvoj a rozvojovú spoluprácu. A je to potrebné a je to v súlade s podporou univerzálnej implementácie agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a cieľ udržateľného rozvoja. Návrh komisie znamená zvýšený dozor a rozpočtové prácu právomoci pre Európsky parlament. No a tak ako parlamentu už dlho žiada integrácia Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu sa navrhuje a to je v súlade s logikou nacionalizácie a efektívneho použitia našich zdrojov. A to musí byť spojené s myšlienkou súčasných e, flexibility rozpočtu a nad nepridelenými finančnými prostriedkami na to, aby sme mohli čeliť nepredvietiteľným výzvam počas obdobia VFR. Je to potrebné na to, aby sme zlepšili účinnosť pomoci EÚ, dopad na ľudí, v krajinách, ktoré to najviac potrebujú. Malo by to zjednodušiť regulačný rámec, znižiť záťaž pre partnerské krajiny, zapojiť napríklad orgány občianskej spoločnosti a malo by to tiež odľahčiť ehm, záťaž členských štátov. V rámci tohto nástroja integrita a špecifika rôznych vonkajších politík budú samozrejme zachované poviem to jasne veľmi, jeden komplexný nástroj neznamená jednu politiku. Nie, práve naopak, je to príležitosť ďalej politiku dávať do popredia a nástroje do služieb politik. Rozvojová spolupráca ostane, bude ďalej riadená európskym konsenzom a hlavným cieľom bude boj proti chudobe predvídateľnosť, transparentnosť, zodpovednosť partnerských krajín a ďalšie princípy efektivity budú v centre našej spolupráce. My samozrejme budeme môcť lepšie detálne diskutovať, keď komisia príjme legislatívny návrh v júni. A preto sa teším na našu spoluprácu snahu o to, aby naše spoločné ambície boli splnené. Ďakujem pekne za túto príležitosť, je štrukturovaný dialog a prispieť implementácii nášho pracovného programu, ale tiež k budúcemu VFR. No, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne, pán komisár, za ten prehľad. A aj keď je to už posledný rok pôsobenia tohto výboru, tak vidím, že nespomalujete Pozrieme sa, kto by sa chcel prihlásiť o slovo. Prihlási sa, prosím. Kto sa chce prihlásiť o slovo? Bogdan Venta dostane slovo ako prvý. Nech sa páči. A chcete ísť prvý? Ďakujem pekne, predsednička. Vážený pán komisár, ďakujeme veľmi pekne za vašu účasť. Ja mám len pár otázok a niekoľko pripomienok <clears throat> z pohľadu našej skupiny, čo sa týka realizácie Agni 2030 a cieľov udržateľného rozvoja, dovanie odolnosti našej stratégii EU Afrika a samozrejme musíme budovať odolnosť, bojovať proti E, nerovnosti, bojovať proti klimatickým zmenám, bojovať proti všetkým formám diskriminácie, boj proti násiliu. Otázka je jednoduchá. Ako chce komisia dosiahnuť implementáciu udržateľných cieľov alebo rozvoj cieľov, udržateľných cieľov rozvoja. No a teraz prejdem k druhej otázke. Ako spoluspravodajca s mojim kolegom Norbertom o Európskom konsenze o rozvoji. Je to štrukturované okolo 5P a úzko to súvisí s agendou 2030. Podľa môjho názoru ešte stále kľúčová vec e, musí byť splnená v akčnom pláne pre konsenzu pre rozvoj. A to je tiež jednoduchá otázka. Chce komisia pracovať takýto plán ešte pred koncom nášho mandátu. Ďakujem. Norbert Neuser. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne za vaše predstavenie, prezentáciu o tých najdôležitejších veciach už hovoril Bogdan, implementácia udržateľných cieľov rozvoja, implementácia konsenzu ja ešte chcem povedať aj jedné veci, pretože dúfam, že to bude na jeseň viesť nejakému výsledku a totiž rokovanie so štátmi AKT a s našimi členskými štátmi na to, aby sme dokázali prijať nejakú dohodu po Kotonu. E, my veľmi dôverujeme vášmu rokovaciemu mandátu a pozícia parlamentu sa zhoduje aj s pozíciou komisie a myslím, že je možné dosiahnuť dobré riešenie. Keď ide o dĺžku trvania, keď sa o dĺžku trvania uh, eh, hádajú členské štáty, či to je 20 rokov alebo 25 rokov, či sa doba platnosti zmluvy má nejak predlžiť. To sú otázky, myslím, ktoré sa dajú relatívne rýchlo vyriešiť. Pre mňa je dôležité, možno aj v rámci diskusí s členskými štátmi, aby v rámci spolupráci Kanály tému migrácie. Migrácia je dôležitá, musíme to realizovať, ale migrácia nie je všetko v rámci rozvojovej spolupráce. Myslím, že my musíme my jasne povedať, treba prekonať to zameranie čisto na migrácie. K tomu musíme prispieť. No a samozrejme, keď je systém nových, nových eh, nástrojov aj s na migráciu, čo je ústupok členským štátom, aby členské štáty videli, že áno, komisia jasne zameraná na migráciu, a že bolo stále dobré, ak by sme rozvojovú spoluprácu vnímali ako dôležitú politickú oblasť našej práce. Ja mám trochu pochybnosti, pýtam, čo sa týka AKT, regionálnych pilieroch, keď krajiny Karibiku sa ráta v Južnej Amerike a v Tichomorí k Ázii, že v tom veľkom celku sa možno nejak stratia tieto malé štátiky a preto otázka, myslí sa na to, aby vznikol konkrétny finančný, finančný rámec pre štáty z Karibiku, z Tichomoria, že ich nejak začleníme aj schválením protokolov, pretože myslím, že potrebujeme trošku vyššiu záväznosť, potrebujeme plánovateľnosť a strednodobé e, projekty. Dá sa mi, že mnohé cez možnosť flexibility aktuálne implementuje, čo je dobré, ale súčasne potrebujeme nejakú plánovateľnosť v strednodobých riešeniach. Um, thank... Ďakujem pekne, Norbert. Ďalším rečníkom je pani Maria Hojpl. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste dnes k nám prišli. Myslím si, že mnohé z toho, čo sa tu dnes na dnes je už poznáte, bohužiaľ musím povedať, že to poznáte aj preto, lebo v mnohých oblastiach bolo dosiahnuté menej pokroku a preto prezentujeme tie požiadavky, ktoré už poznáte. A práve preto je tu potreba e, návrhu zákona o, e, o produkčných štandardoch v textilnom priemysle alebo o európskych firmách, ktoré porušujú ľudské práva v tretich krajinách, napríklad vo forme landgrabbingu. Toto by sme tu mali nadniesť a my vo výbore DV ľutujeme to, že ak robíme nejaké návrhy, ak niečo predkladáme, tá komisia napríklad stojí na strane firiem a priemyslu a nie na strane obetí a ľudí. Avšak chcem urobiť na tomto mieste ešte ďalší návrh a dúfam, že aj tento bude zapracovaný do pracovného plánu, pretože komisia v rozvojovej spolupráci má ten prístup zameraný na ľudské práva. To je pre nás dôležité. A už som vravela, že opakovane dochádza e, k porušovaniu ľudských práv aj v rámci projektov rozvojovej spolupráce. Tomuto sa nám nepodarilo zatiaľ zabrániť a preto je pre nás dôležité a všimla som si, v prípade projektu TER v Keni, poznáte ho, aj Rada OSN pre ľudské práva vám môže podať informácie o tom, čo sa stalo a ako EU konala. Že tento prípad nám ukázal, ako je dôležité vytvoriť mechanizmus sťažností aj v EÚ na to, aby porušenia porušovanie ľudských práv, ku ktorému dôjde v rámci ODA a projektov rozvojovej pomoci, sme mohli vyriešiť. Samozrejme, že tento mechanizmus musí byť administratívny, mať štandardizované postupy tak, aby obete mali možnosť veľmi rýchlo formálne podať, žiado, podať sťažnosť ešte pred eskaláciou problému, tak ako sa to bohužiaľ stalo v Kenii. Myslím si, že delegácie EÚ by logicky boli tými kontaktnými miestami. A samozrejme, že takýto mechanizmus sťaž, podávania sťažností musí byť aj administratívne podchytený, aby sme mohli postupovať oficiálnou cestou. Dúfam, že v pracovnom programe by sa tento návrh mohol objaviť. Popri tých požiadavkách, ktoré sme už žiadali, aby sa pridali do programu. A ešte jednu vec chcem uviesť. Už moji predrečníci um, dvaja kolegovia uviedli, že musíme realizovať konsenzus. My sme v ňom zakotvili, že poľnohospodársko-ekologické metodiky by sa mali viac e, podporiť. Odohrala sa tu udalo, e, odohralo sa podujatie Scaling Up VHO. O tomto som úzko um, o tomto som, e, som komunikovala s vašimi pracovníkmi. V tejto oblasti potrebujeme vytvoriť aj dostatočnú rozpočtovú položku, ak hovoríme o scaling up, podporujeme samozrejme prácu VHO, ale explicitne by sme v tejto oblasti tam mali zakotviť aktivity. Bola by som rada, keby sme sa posunuli o krok vpred a aby sme neboli v poradí za FAO, ale E, skôr, aby sme boli bok po boku s FAO a kračali vpred vo, e, k úspechom. Ďakujem pekne. Hovorí pani presednička, objavuje sa tam veľmi veľa podotázok a myslím si, že nestihneme potom všetkých rečníkov. Mám tu ešte ďalšie mená. Mám tu Eli Schlein, pani Sargentini a ešte ďalšieho kolegu. Čiže kto sa prvý prihlásil, ten bude prvý hovoriť. Implementácia cieľov trvalo udržateľného rozvoja je základom našej rozvojovej spolupráce a všetkých jej aktivít a aj tomu tak zostane v následujúcom období. EU bola tak aktívna a ctižiadostivá v stanovovaní si pracovného programu pre ciele trvalo udržateľného rozvoja, že teraz by sme mali zachovať rovnakú mieru ctižiadostivosti a rovnako by sme mali zostať lídrami v implementácii udržateľných cieľov rozvoja na medzinárodnej úrovni s našimi medzinárodnými partnermi, ale aj doma v EÚ, keďže udržateľné ciele rozvoja sú univerzálne a transformatívne. Čiže spôsob, ako implementovať udržateľné ciele rozvoja a ako prispieť k ich e, implementácii v celom svete, je to pre nás akási zmes množstva politík a politických, koherentných politických aktivít. Implementačné kroky pre udržateľné ciele rozvoja by sa mali riadiť konsenzom, novým európskym konsenzom o rozvoji, tam nám vystávajú usmernenia, podľa ktorých sa môžeme riadiť. Avšak mali by sme to pretaviť do konkrétnych programov a programových projektov pre každú partnerskú krajinu. Toto by sme mali urobiť spoločne s parlamentom, respektíve už sa to deje v našom um, prehľade Midterm Review špecifické nástroje a spôsoby implementácie udržateľných cieľov rozvoja sú taktiež dôležité. Implementačné politiky pre SDG musíme zamerať regionálne alebo geograficky, preto proces e, po dohode z Kotonu je tak dôležitý pre európsky príspevok k implementácii SDG. A na záver, VF, návrh VFR, ktorý bude našou spoločnou úlohou, aby sme ju zvládli v nasledujúcom období. Ja dúfam, že to bude tak krátke, ako sa len bude dať. Toto bude definovať spôsoby, nástroje, legislatívny rámec na to, aby EÚ prispela k implementácii udržateľných cieľov rozvoja. Konsenzus pre rozvoj je usmerňujúcim dokumentom pre celú našu prácu. Boli by sme radi, A keď sa bude diskutovať o základe konsenzu, aby to bolo v čo najkonkrétnejšej forme, čo najjasnejšej. A taktiež v záujme vyhnúť sa ďalšiemu kroku, ktorý by nás mohol viesť k rokovaniu o akčnom pláne pre implementáciu konsenzu. Preto v tomto momente neplánujeme zvláštny vývoj zvláštneho akčného plánu pre implementáciu konsenzu, pretože si myslíme, že je naozaj možné pretaviť konsenzus do konkrétnych rozvojových politik a aktivít, takým spôsobom, ktorý by znamenal o mnoho koordinovanejšie rozvojové aktivity na úrovni členských štátov, ale taktiež na úrovni inštitúcií EÚ. Plne súhlasím s tým, že z celkového pohľadu naša rozvojová politika by sa mala venovať aj iným oblastiam iných politík alebo iným tematickým cieľom, ktoré tak úzko súvisia s rozvojom. Migrácia je jedným z nich. Ale migrácia by nemala byť vypichnutá ako zvláštny cieľ, oddelený cieľ rozvojovej politiky, vytvárame prepojenia medzi dopadom rozvojových nástrojov na pôvodné e, dôvody migrácie. Vykorenenie chudoby vedie k migračnej agende a k rozvojovým aktivitám. opatrenia, programy, naše politiky týkajúce sa vykorenenia chudoby vytvárajú priame prepojenie a priamne spojenie s migračnými témami. Nemyslíme si preto, že by bolo potrebné vytvárať e, zvláštny nástroj súvisiaci s migráciou. Myslíme si, že rozvojové programy a konkrétny dopad rozvojových programov by najlepšie mohol prispieť k tomu, aby sme ciele na um, potlačanie migrácie dosiahli tak, že by sme zlepšovali sociálnu situáciu v partnerských krajinách. Taktiež tu je niekoľko tém súvisiacich s obdobím po dohode z Kotonu, s partnerskou našou sieťou. Očakávam, že všetky tieto body by sa mohli úspešne pokryť a mohli by sme sa o nich dohodnúť v následujúcich niekoľkých týždňoch na to, aby sme dostali mandát rokovací pre EÚ, ktorý by sa schválil koncom tohto mesiaca. A tiež naši partnery z krajín AKT by mali byť potom pripravení na rozhovory e, pre tú všeobecnú časť budúceho dohovoru a taktiež jednotlivé piliere, ktoré bude dohoda obsahovať. Čo sa týka témy land grabbingu nášho príspevku k poľnohospodárskej a potravinovej bezpečnosti k týmto programom, sme pripravení budovať tieto témy, tematické línie vo všetkých našich rozvojových aktivitách a taktiež posilniť e, prístup založený na dodržiavaní ľudských práv v rámci spolupráce. A vytvárať priame prepojenia medzi rozvojovými aktivitami a ľudskými právami. Preto sa teším na spoluprácu s Európskym parlamentom, kedykoľvek sa nám podarí Aha, e, všade, kde by sme mohli podporovať rozvoj textilného sektora a zároveň dodržiavanie ľudských práv. A chcem sa po, chceme sa pozrieť aj na posúdenie vplyvov celkových iniciatív, ktoré by nás mohli potom smerovať k ďalšiemu kroku iniciatív zameraných na textilný, textilné odvočie. Určite nie počas tohto funkčného obdobia, ale neskôr. Práve preto by som rád zachoval takýto spôsob nášho štrukturovaného dialógu a jeho súčasnú úroveň a tiež úlohu výboru a jeho dopad na skutočný obsah a silu efektivity našej práce a našich rozvojových programov v budúcnosti. Ďakujem, pán komisár, hovorí pani predsedníčka Paul Rubik. Ďakujem pekne, Linda. Myslím si, že je dôležité pozrieť sa na to a pre, ospravedlňujem sa za to, že som prišiel neskoro, pretože sme mali briefing so Seliou Malström o obchodných otázkach a ako viete, obchod a rozvoj sú úzko prepojené a hlavnou otázkou je, ako um, dosiahneme to správne zacielanie, čiže na jednej strane chudoba, vykorenenie chudoby a na druhej strane lepší prístup k exportu a importu férovým spôsobom by sa toto malo dať vyriešiť pre obe strany a um, tak, aby to bolo vyhovujúce. Čiže je to kombinácia medzi rozvojom a medzinárodným obchodom. Toto môže zohrávať kľúčovú úlohu, keď sa zaoberáme otázkou obnoviteľných zdrojov energie na jednej strane, ľudia zaoberajúci sa energetikou v EÚ žiadajú o zavedenie trvalo udržateľnejších biologických palív v energetickom sektore a zase máme e, veľa vstupov z odvetvia e, spracovania palmového oleja. Toto sa zdá je kľúčovou témou a teraz zrazu sa uberieme úplne opačným smerom a snažíme sa palmový olej zakázať. Samozrejme, že sú krajiny, kde je veľa malých farmárov, malé a stredné podniky žijú z tejto produkcie, to by bola pre nich to je pre nich katastrofa. Mám pocit, že spolupráca s výborom INTE v tejto téme by sa mala znova prehodnotiť, pretože samozrejme je tu konflikt záujmov, rôzne politické uhly pohľadu tu máme, ale myslím si, že čo sa týka udržateľných cieľov rozvoja číslo 2 a číslo 7 si niekedy môžu protirečiť, pretože číslo 2 sa týka krmiv, potravín a polnohospodárstva a číslo 7 obnoviteľných zdrojov energie. Čiže v, to, v tomto zmysle medzi nimi je určitá konkurencia. Myslíte si, že by sme spoločne mohli vyvinúť stratégiu na zabezpečenie uh, benefitov pre, eh, pre stav životného prostredia v EÚ ale aké sú tam potom dopady na Malajziu a iné krajiny, um, ktoré sú závislé od takejto produkcie, pretože by to pre nich potom znamenalo, že už nemôžu vyvážať a, a znamenalo by to potom pre nás, že my musíme viac investovať alebo investovať u nich, aby robili uh, niečo iné, než čo robili doteraz. Myslím si, že sme z globálneho hľadiska zodpovední. Mali by sme mať globálnu zodpovednosť e, za vykorenenie chudoby, pretože chceme mať lepší život pre všetkých na tejto planéte a nemali by sme zatvárať oči pred týmto, pretože niektorí ľudia v energetike vravia, že je pre nás o mnoho lepšie zmeniť stratégiu Rád by som vás skutočne požiadal o to, ak sa po, pozeráme na VFR, je tam, ak je tam nejaká časť, ktorá by nám umožňovala uh, byť aktívny a nie len reagovať. Ďakujem. Uh, ďalšia rečnička. Eh, komisário, grazie di essere... Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás, aby ste sa podelili s nami o vašu víziu, aké boli výsledky dosiahnuté za posledné roky, ako postupovať e, v rozvojových cieľoch. Urobila by som tri stručné poznámky. Poprvé, očakáva sa e, komplexný návrh, ktorý príde v polovici júna a to, čo sme si doteraz v máji prečítali, je určite zaujímavé, ale čakáme, či potvrdíme si nejaké e, pochybnosti, pretože ten jediný nástroj, tam sú určité obavy. Je dobré racionalizovať existujúce nástroje, ale nemôže sa to robiť za cenu toho, že sa obetujú e, rozvojové ciele v alebo transparentnosť, alebo právo Európskeho parlamentu na mať jasný pohľad na financovanie projektov. Ďalším bodom je, zaznamenali sme istú tendenciu dávať financie na rozvoj, ale venovať ich iným cieľom, ako môže byť kontrola vonkajších hraníc, capacity building – v určitých geografických kontextoch a táto tendencia nás veľmi znepokojuje a preto by sme ju chceli porovnávať, analyzovať a preto by sme chceli aj lepšie pochopiť e, nový nástroj, či nám umožní lepšie usmernenie fondov. Ďalšia otázka, položila som ju aj vášmu kolegovi Stylianidosovi včera je to veľmi špecifická politika a zodpovednosť EÚ je ešte vyššia. Buď to budeme my, ktorí e, e, budeme niesť alebo sa budeme snažiť rozvíjať tieto rozvojové ciele e, program 2030 a parížský program a, a keď to neurobíme my, nikto iný to neurobí. A preto by som chcela, aby ste vyzvali členské štáty, aby viedli jasnú politiku v tomto zmysle, ale v zmysle, aby jej pridelili aj jednoznačné finančné prostriedky. A v tomto vašom návrhu zdá sa, že tieto zdroje chýbajú. Posledná poznámka k misii z minulého týždňa v našom výbore v Ugande. Určite viete, v Ugande je 1,3 milióny až 1,4 milióna utečencov je to vysoké číslo pre túto krajinu, ktorá má veľmi progresívnu politiku otvorených dverí a dokonca týmto utečencom dávajú aj malý terén, malý pozemok, ktorý môžu obrábať aby e, títo utečenci sa mohli nejakým spôsobom živiť, ale určite sú tam ťažkosti. Na jednej strane je tam veľká solidarita miestnej komunity k, e, k sudánskym utečencom. Hlavne to je dôležité. Tie projekty, ktoré tam rozvíjame, sa venujú buď miestnej komunite alebo utečencom. A to je podstatné aj na to, aby sme znížili sociálne napätie v spoločnosti, kde je veľký nedostatok zdrojov. Navštívili sme veľký počet projektov, ktoré realizuje DEFCO, ECHO a ktorý financuje aj Trust Fond pre Afriku. Rôzne projekty ako Skill Developments, a ktoré majú rozvíjať malé farmy, malé ekonomické aktivity alebo chov zvierat. Naši aktéry in situ rozvíjajú obrovskú činnosť, ale kríza eh, vyžaduje oveľa viacej financia, vyžaduje neustálu podporu hlavne v zdravotníctve, vo výchove, hlavne vo vzdelávaní na, eh, v strednom cykle Videli sme školy, kde bolo 2000 detí a teda v triede viacej ako 100 detí a takýmto spôsobom nemôžete robiť kvalitné vzdelávanie. A nesmieme tiež zabúdať na to, že kríza by mohla ešte e, zhoršiť situáciu a vyostriť sa. V Sudáne je dramatická situácia, Burundi, aj tam sú obavy e, z toho, čo sa tam deje. A potom Kongo, Odtiaľ prišli desiatky tisícov ľudí len na, od začiatku tohto roka, takže musíme podporiť hlavne tieto veľké témy a musíme sa venovať hlavne tým utečencom, ktorí odchádzajú e, z tých e, táborov a osídlenia, prichádzajú do mesta, aby sa im zabezpečila integrácia v tomto veľmi komplexnom rámci. Ďakujem za pozornosť. Mám tu ešte dvoch rečníkov, pani Salentini a pani Kienge. Pán komisár, ja eh, som počúvala, čo vravíte, ale Um, nezavidím vám. Vy vravíte, že jeden rozpočet neznamená jeden, eh, jednu politiku. Vy ste našim komisárom pre rozvoj. To znamená, že vašou prioritou rovnako ako našou je výkoreň, trvalo udržateľné vykoranenie uh, eh, chudoby. Čiže ako kontrolujete nejakú politiku? Máte preň rozpočet? Ako kontrolujete e, výdavky ako člen e, parlamentu? My máme právo kontrolovať takýto rozpočet. Je to jeden rozpočet, áno, je naozaj veľmi zložité kontrolovať tieto politiky a zistiť, či skutočne sa blížime k udržateľnému um, vykoreneniu chudoby, alebo či sa prostriedky používajú na iné ciele. Všetko je to o flexibilite. Ak sa niekde odohrá zemetrasenie, flexibilita je základná. Áno, máte pravdu, ale čo sa týka trvalo udržateľného vykorenenia, chudoby je flexibilita veľmi zlá. Pozrite sa na e, Napríklad z Ugandy títo utečenci z Južného Sudánu nikam dlho sa nepohnú a e, z Trastového fondu pre Afriku z, dvojro- pre, z dvojročného programu sa platia tieto aktivity. Čiže toto je určitý typ flexibility, ktorý vedie k neistote. Flexibilita z rozvojovej spolupráce znamená, že tam vyvstávajú väčšie rizika investovania do ad hoc aktivít, ktoré sú aktuálne a potrebné pre debatu v rámci EÚ, ale nie nevyhnutne pre tretie e, krajiny, ktoré sú v situácii rozsiahlej chudoby. možno moje deti alebo moje vnúčatá by z, z takéhoto postupu mohli profitovať, ale moja generácia ten progres už nezažije. Flexibilita v rozpočte nie je dobrá. Ako to vidíte v rámci nového VFR? Ako dosiahneme e, prach 0,7%, pretože si nemyslím, že sa to naplní? A ako by sme mohli ex ante, nie ex post zistiť, ktorá časť rozpočtu je ODA, lebo myslím, že riskujeme, že sa na to môžeme pozrieť až ex post a pozrieť sa na to, ako boli tie prostriedky už minuté. A keď už tie prostriedky minuté boli, tak e, odišli, už ich nedostaneme späť. A na záver, pani predsedníčka, vravíte, že potrebujeme pre migráciu oddelený nástroj. Ale zase vravíte na druhej strane, že migráciu by sme nemali vydeľovať a potom sa vraciate k, štandardnej, e, do, e, k štandardnému záveru a doložke, že by sme mali postupovať tak, aby sme mali situáciu win-win. Vieme, že ak e, v krajine, kde je rozsiahla chudoba, tak sa tak dochádza k navýšenej migrácii, keď sa nezlepšuje ekonomická situácia. Čiže snažíme sa nachádzať rýchle riešenia, aby sme zvládli migračnú krízu, ktorá smeruje do EÚ a my sa tým vystavujeme riziku, že nesprávne um, budeme míňať peniaze a ministri zahraničných vecí nám povedia o, nieko, o niekoľko rokov, že sú to veľmi nesprávne minuté peniaze a už vám ich nedáme, ale budeme to robiť nejako inak. Je vašou úlohou, aby ste ochraňovali rozvojovú spoluprácu a je to základ zmluv, trvalo udržateľné vykorenenie chudoby. Toto je strašne konzervatívna e, taká um, konzervatívny spôsob uh, argumentácie. Nechcem, aby sme to takto oddelovali. Ďakujem, Judith Cecil. Ďakujem, pán komisár, a ja ďakujem uh, za to, že ste prišli medzi nás a aby sme mali výmenu názorov dnes s vami. Niekoľko otázok. Začnem obdobím poskotonu. Hovorili ste už o možnosti, že by do tohto obdobia bolo začlenené aj posilnenie parlamentnej dimenzie. Dodnes vieme, že parlamentná dimenzia v týchto budúcich dohodách bude veľmi dôležitá. Nemali by sme ísť e, dozadu, ale mali by sme vylepšiť to, čo existuje, ale ja stále nevidím, o akej štruktúre sa uvažuje pre posilnenie parlamentnej dimenzie medzi EÚ a krajinami AKT. Pripomínam, niektoré štruktúry ktoré existujú, napríklad panafrický parlament, sú príliš slabé na to, aby boli krokom vpred v posilnení parlamentnej dimenzie. Samotní poslanci, ktorí sú v panafrickom parlamente, nie sú tí, ktorí sú e, v parlamentnom zhromaždení AKT a zastupujú skôr krajiny, ale nie celý kontinent. Sú to veľmi slabé body a kontext sa neustále mení. My by sme nemali ísť e, krok dozadu, ale e, mali by sme posilniť e, existujúce veci, štruktúru, e, paritárne parlamentné zhromaždenie, ktoré už existuje v tejto regionalizácii. Takže otázka je, aká je táto štruktúra, ako uvažujete, posilniť túto štruktúru po roku 2020 a predrečníci to povedali, že do novembra by sme potrebovali jasnú predstavu. V posledných mesiacoch som navštívila veľké množstvo krajín Senegal, Nigériu, Niger, Južnú Afriku a tak ďalej. A snažím sa dopracovať k nejakým záverom. Poprvé, mnohé z týchto krajín, o ktorých ste hovorili, štát je veľmi slabý a keď tento neexistuje, nemôže čeliť budúcim výzvam. A teda aj v rámci našich priorít by sme mali stanoviť posilnenie štátnych štruktúr, pretože krajina bez fungujúceho štátu tak nie je možné ani len programovať. Po druhé, vychádzajúc z mojich návštev v Afrike, hlavne v tých, ktoré sú v kríze, Občianská spoločnosť neexistuje a neinvestujeme do občianskeho štátu alebo spoločnosti. A to už je diskriminácia, pretože vylúčuje z inštitúcií veľkú časť komunity, ktoré nemajú potom volebné právo, nemôžu fungovať alebo byť začlenené ani do sociálnej politiky, pretože občianská spoločnosť je veľmi slabá alebo občianský štát a mala by to byť naša priorita. Nemali by sme sa obmedziť len na obdobie volieb, ale mali by sme posilniť územné, lokálne správy. Tretí bod. Spomenula to aj Eli Schlein. Konkrétne v Nigerii. Obyvateľstvo tam exponenciálne veľmi rýchlo narastá a nemajú kapacitu e, takto rozvíjať svoje infraštruktúry. Nie je tam dostatok škôl. Tam by bolo potrebné postaviť novú školu každý týždeň. Použila som len príklad Nigeru, ale sú aj iné. Ale to je typický príklad. Je to jeden zo štátov. Keď som sa rozprávala s predstaviteľmi orgánov, hovorili, že vzdelávanie a výchovanie sú infraštruktúry sú absolútne nepostačujúce, školy im nestačia, to množstvo detí, ktoré teraz rastú a aby sme zabránili tomu, aby sa celá generácia, aby bola vylúčená zo vzdelávania výchovy v niektorých krajinách, treba venovať pozornosť tomuto demografickému vývoju a potom vzdelávaniu. Demografia by nemala vyvolávať len strach, ale mali by sme si aj položiť otázku na to, že treba predvídať a plánovať. Demografický vývoj e, nemôže byť reštriktívny, ale e, nač, e, akým spôsobom teda sledovať aj tento demografický vývoj a keď je obrovská porodnosť, tak treba im poskytnúť infraštruktúry, vzdelávania a tak ďalej. Potom ďalšia téma ženy. Ženy v mnohých krajinách predstavujú 70 hospodárskeho života, ale veľmi často sú v tej neformálnej oblasti a v hospodárstvách niektorých krajín nemôžeme sa obmedziť len na to, že budeme konštatovať, že ženy sú významné. Je potrebné, aby boli súčasťou nejakej štruktúry, lebo sú vlastne vylúčené zo systému. A teraz Kongo, Gabun a Burundi to sú problematické krajiny. Tam je naozaj humanitárna bezpečnostná situácia dramatická. Aký typ partnerstva mienite rozvíjať v našich politikách. Čo chceme v týchto krajinách urobiť? Oni sú naozaj veľmi komplikované. Ďakujem za pozornosť. Možno ja by som mohla dodať e, zo pár poznámok alebo veci. A nadvezujúc na pani Sargentini. Hovorili ste o určitých otázkach, o Latinskej Amerike a tak ďalej. Správne ste povedali, tie krajiny, ktoré nie sú, alebo ktoré sú eventuálne najchudobnejšie, akú máte stratégiu, ale sú tu obavy, pokiaľ ide o financovanie rozvoja. Včera sme si vypočuli prezentáciu Bola to štúdia, ktorá sa venovala tomu, ako EÚ prispieva k 0,7 HDP k rozvoju a tam boli zaujímavé poznámky a pripomienky. A čo je alarmujúce, nie sme schopní dosiahnuť tento cieľ práve v rozvojových cieľoch a v rozvojovej pomoci v Afrike sme, dali sme jej prioritu a je tam snaha o špecifické aktivity na boj proti chudobe. Toto je jediný spôsob, ktorý máme, aby sme stabilizovali situáciu v afrických krajinách, tak ako spomenula Cecila ďalší. E, sú tam krízové situácie v mnohých bodoch, Nechceme, aby, sa tam, aby sme sa dostali do tohto bodu, ale ak chceme jedinú globálnu stratégiu, či už v Devku alebo a tak ďalej, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Kongu, v Sudáne, a čo by sme mali urobiť, aby sme diplomatickou cestou zabranili konfliktom, aby sme energicky eh, mohli viesť dialog, pretože inak sa dostaneme do veľmi zložitej situácie, napríklad Sudán. Podľa informácií sú pred explóziou, pred obrov, sú v obrovských problémach, takže nestačí len publikovať dokumenty a stratégie. Áno, to je všetko pozitívne. Tam sú len eh, nejaké usmernenia, označenia, sú to slova, ale potrebujeme okamžité akcie. Pokiaľ ide o pôsobenie e, týchto cieľov v júli, komisia v spolupráci s OSN predloží hodnotenie nášho pôsobenia v tejto oblasti a dúfajme, že parlament sa dobre na túto aktivitu pripraví poslanci zastupujú nielen voličov, a potrebujeme samozrejme aj účasť národných parlamentov. Bez toho sa nám táto časť nepodarí. A pokiaľ ide o vzdelávanie a výchovu, pred niekoľkými mesiacmi sme sa snažili overiť, aká je situácia v tomto sektore výdavky bohužiaľ boli zoškrtané a konštatujeme, že síce zaškrtneme e, ten riadok, že áno, treba vzdelanie výchovu, ale deti e, nemajú možnosť školskej dochádzky, nie sú vzdelávané. A jeden minister povedal, že sa len Eh, skonštatoval, že dobre deti sa dávajú do nejakej školy, ale v konečnom dôsledku nedostávajú adekvátne vzdelanie. Potrebujeme kvalitné vzdelanie, aby eh, sme mali obyvateľov občanov, ktorí potom dokážu kvalitne prispievať k rozvoju hospodárstva. Musíme sa sústrediť na dlhodobú perspektívu a nepovolovať to, aby sa financiu využívali len na krátkozrako a na krátkodobé ciele. Pochádzam z Banického regiónu. Mnohé bane boli uzavreté a na to je potrebná celá jedna generácia, aby sa tento problém spoločensky ekonomicky vyriešil. A ja dúfam, pán komisár, že e, vy e, budete naďalej obhajovať tento princíp e, níženia chudoby. Ďakujem za tieto otázky, hovorí pán komisár, aj za vaše usmernenia, ktoré by nám mali naznačiť, akou cestou sa vybrať aj e, sektorové návrhy, ktoré by zadefinovali náš postup, ktoré by zadefinovali naše budúce rozvojové aktivity. To, čo komisia chcela svojim návrhom a čo sa nám aj podarilo pre budúci VFR, že budúce vonkajšie aktivity a rozvojová pomoc budú také sektory, kde kde sa podiel aktivít EÚ nebude znižovať, ale bude mať e, vyššie finančné kapacity než v terajšom VFR. Takže rozvojová pomoc bude jedným zo sektorov a politik, ktoré budú mať dostatočnú finančnú kapacitu aby sa mohli zorganizovať projekty, aby sa preukázalo, že Európa je podstatným a zásadným lídrom de facto v tejto oblasti pre realizácii rozvojových cieľov do budúcnosti. A teraz by sme mali priložiť ruky k dielu a, a rozpracovať a realizovať detaily tohto návrhu. Ak chceme využiť e, celú kapacitu budúceho rozvoja, budúceho VFR, dnešný e, štrukturovaný dialog to je dobrý úvod na to, aby sme zadefinovali európske nástroje a európsky spôsob realizácie rozvojovej pomoci. budeme mať oveľa väčšie schopnosti a kapacity realizovať tieto ciele, keď bude mať sektorový návrh a to bude v budúcom mesiaci a keď sa ukončia rokovania o budúcom VFR. Dnes ste tiež položili veľmi konkrétne aktuálne otázky pre budúci, rozpo- pre budúci rozvojový rozpočet. Existujú už pre nás jasné usmernenia, pokiaľ ide o Európsku komisiu. Ide o hlavné ciele, priority rozvojovej pomoci a zhodneme sa na tom, že naše nástroje sa musia adaptovať a musíme mať k dispozícii schopnosť, alebo musíme byť schopní dosiahnuť a hlavný cieľ a to je odstránenie chudoby. Samozrejme, že neexistuje dokonalá, pekne vyznačená cesta na to, ako vykoreniť chudobu. Týchto ciest je veľa a treba ich všetky využiť. A vidíme to tak, že keď ich budeme budovať spoločne, budeme úspešnejší Mali by sme sa sústrediť e, na tie najzraniteľnejšie krajiny a tam odstraniť chudobu. Vieme, že tie kontexty sú tam, ten kontext je tam veľmi zložitý, vychádzajúc z geografického aspektu a tak ďalej. Nesmieme strácať zo zreteľa všetky špecifika, napríklad subsaharská Afrika a tak ďalej. 0,7 HDP pre rozvoju pomoc, to je tiež jeden z rozvojových cieľov, aj to musíme dosiahnuť, to je kľúčové, ale aj na základe súčasného vývoja myslím, že všetky členské štáty spoločne a EÚ už sme sa priblížili k tomuto 0,7 Oficiálna rozvojová pomoc potom je 0,2 Pre najmenej rozvinuté krajiny to je ďalší argument, na ktorý nesmieme zabúdať, keď chceme posilniť náš vplyv na vykorenenie chudoby. Udržateľnosť v zmysle DAC Koherentnosť to je tam veľký nástroj a je to rozhodujúci moment. V dnešnej situácii 95 až 6 vonkajšej aktivity rozpočtu je kompatibilné s cieľami rozvojo, rozvojových alebo s rozvojovými cieľmi A my sa snažíme o to, aby všetky nové nástroje a návrhy VFR uchovali alebo navýšili štruktúru, rozvojovú štruktúru našej vonkajšej, našich vonkajších aktivít. V niektorých oblastiach financovania vonkajšie aktivity by sa mohli jasnejšie definovať nie ako súčasť vonkajšej aktivity alebo rozvojovej pomoci. Hovorím predovšetkým o oblasti mieru a bezpečnosti. To skôr súvisí s akciami viac vojenského charakteru. Uchovanie mieru v Afrike ako príklad – E, v zmysle návrhu komisie to by bolo mimo rozvojového fondu a mimo tohto rozpočtu. Dokonca by to bolo aj mimo e, komunitárneho rozpočtu. A to by samozrejme prispelo k tomu, aby podstata našich rozvojových akcií boli, e, bola financovaná z rozvojového fondu vždy s veľkou radosťou mm, diskutujem s Európskym parlamentom o všetkých aktivitách súvisiacich s rozvojovou pomocou, o všeobecných usmerneniach. Rovnako tá časť, ktorá bude tá rýchla možnosť alebo rezerva, možnosť parlamentnej kontroly, a parlamentného príspevku politike bude ešte veľmi dôležité v tomto ohľade. Takže ja by som chcel, aby sme tam boli spoločne a vyriešili tú kvadratúru kruhu, ako ste správne poukázali. Niektoré otázky a pripomienky sa zameriavali na otázky politickej koherentnosti. No a môže byť tiež dobrý príspevok novej štruktúre VFR v rozvoju politike na posilnenie politickej kohézie, pretože pojem udržateľného rozvoja si vyžaduje lepšiu súdržnosť medzi viacerými politikami na to, aby bola vytvorená nastolená správna rovnováha medzi politickými príspevkami, implementácií celoudržateľného rozvoja a tým, ako sa vyhnúť niekedy konfliktnej povahe niektorých cieľov udržateľného rozvoja, ako napríklad eh, globálna energetika, energia, potravinová bezpečnosť alebo všetky iné, iné časti. Tak preto politická koherentnosť pre nás je taká dôležitá. A ja sa teším na náš spoločný prvok hľadania spôsobov posilnenia politickej kohezie my musíme pripraviť tiež eh, ako zhrnutie z júl 2019 predstavili spôsob, ako Európska únia prispieva k implementácii cieľov udržateľného rozvoja doma a v zahraničí. No a ja plne súhlasím s tým, že toto je ďalšia oblasť, kde príspevky a zaradenie Európskeho parlamentu a poslancov do príprav a prezentácie tohto zhrnutia je také dôležité. Táto diskusia je naozaj veľmi dôležitá pre ďalšiu fázu našej diskusie o VFR, hlavne keď začneme pohľadom do nových nástrojov politiky, štruktúry, ktoré budú pred nami. Ďakujeme pekne, pán komisár, za tento prehľad rôznych e, otázkach, ktoré nás čakajú. No a teda posledný rok parlamentu a komisia ste nebude e, neostane potichu. Podľa vašich vyjadrení ďakujem pekne, že ste prišli a my ste pošlome pripomienky našim kolegom e, z iných výborov tomu, čo žiadame od komisie a my sa tešíme, keď prídete najbližšie a predstavíte nám nový program po júni. Ďakujem pekne, pán komisár.